the constituent meeting of Foreign Affairs Committee. Takže ustanovujúca schôdza výboru pre zahraničné záležitosti v Európskom parlamente sa začína. Chcel by som pripomenúť e, poslancom účel tohto rokovania. Sme tu na to, aby sme e, zloži, ustanovili predsedníctvo výboru, ktoré bude pozostávať e, z predsedu a štyroch podpredsedov podľa rokovacieho poriadku a pravidla 101. Postup bude nasledovný. Najprv zvolíme predsedu výboru AFED a potom budeme ďalej pokračovať voľbou podpredsedov. E, vyhlasujem, že sme dosiahli potrebné kvórum, ktoré podľa pravidla 192 predstavuje 19 členov, to je štvrtina členov výboru. Teraz e, vyzývam na návrhy na predsedu, čo môžu uskutočniť buď politické skupiny, alebo aspoň 5 skutočných e, členov, čo predpokladá pravidlo 13 e, pod 1. Teraz by som požiadal rečníkov za jednotlivé politické skupiny, aby predložili ich e, návrhy. Teraz páni, pán Sala Franka za IPP. Ďakujem pekne, pán predseda. A chcel by sa našu politickú skupinu EPP sme e, rok, spolu s pánom Almarom Brokom navrhujem pána Albertiniho, ktorý je už známou osobou pre mnohých poslancov v tomto parlamente, pretože už bol podpredsedom výboru pre dopravu a má veľmi bohaté skúsenosti, pretože bol aj starostom Milána stretol sa s viac ako 40 šéfami štátov a vlád, takže kolegu Albertínyho navrhujeme na, predsed, na predsedu tohto výboru predseda. Ďakujem pekne, pán Salafranka. Sú nejaké ďalšie návrhy na kandidátov? Thank you so much. We proceed to the appointment of the chair of this committee. Ďakujem pekne, tak teraz prejdeme k vyhláseniu predsedu tohto, e, tohto výboru. Je niekto, kto žiada o tajné hlasovanie. To musí byť podľa pravidla 16 a podľa pravidla je 191 druhý odsek. Na no to musí byť 16 poslancov, ktorí s tým budú súhlasiť. Nikto. Takže vlastne jediným kandidátom je pán Albertini podľa návrhu a môžeme ho vyhlásiť za predsedu. Dovolte pán Albertini, aby som vám zablahoželal a požiadam vás, aby ste prevzal predsedovanie tejto schôdze. Permettetemi prima di procedere. Nuž predtým, Než budeme pokračovať v našej práci na ustanovujúcej schôdzi tohto výboru, chcel by som povedať niekoľko slov. A to práve niekoľko slov k tomu, čo sa v súčasnosti deje. Pre všetkým by som chcel poďakovať všetkým kolegom, ktorí sú tu prítomní za prejavenú dôveru A predovšetkým by som chcel poďakovať členom talianskej delegácie, ktorí predovšetkým robili tento návrh a túto voľbu. Avšak cítim aj povinnosť, e, že sa vám budem zodpovedať. Osobitne preto, aby som aj vyjadril svoju vďačnosť jednému kolegovi, priateľovi, o ktorom sme si mysleli, že sa, by sa mohol stať e, predsedom Európskeho parlamentu. Konkrétne ide o Maria Maura, a Mário Mauro z pochopiteľných dôvodov. považoval za nemožné, aby bol zároveň aj šéfom delegácie, aj predsedom výboru pre zahraničné záležitosti, pretože tu, táto úloha mu bola pridelená pri rozdeľovaní postov počas rokovaní a viedlo to k takémuto záveru po tom, čo sa Veľkoryso vzdal toho, že by naďalej kandidoval za predsedu Európskeho parlamentu. A tak ako on, ako aj možno, že niektorí iní z vás e, by boli ste možno kompetentnejší či schopnejší na výkon tejto funkcie. Ale pokiaľ sa pozriem späť na svoj mm, na svoju pr- pracovnú kariéru. Najprv som bol podnikateľom, potom som bol predsedom e, Združenia hutnického priemyslu a potom som 9 mm, rokov bol európskym poslancom. A okrem toho som bol aj starostom Milána. Takže musím povedať, že v mojom e, odbornom a profesnom živote som bol vždy, sa veľmi spokojný, som sa tam veľmi dobre cítil a bol som spokojný hlavne preto, že som pracoval s veľmi dobrými ľuďmi a bol som na to vždy hrdý a myslím si, že keď preberám túto funkciu, za ktorú vám opäť ešte raz ďakujem, verím, že budem sa môcť tešiť rovnakému privilégiu, že budem sa môcť spoliehať na to, že budem mať eh, spolupracovníkov v podobe takých osôb, ktoré budú schopnejšie než ja aby sme sa zhostili tej úlohy, ktorú, ktorá nám je pridelená. Takže ja pristupujem k tom, tejto úlohe eh, s veľkou skromnosťou, budem pracovať veľmi angažovane a s veľkým presvedčením, osobitne s presvedčením, že sa bude môcť spoliehať tak na technických spolupracovníkov, ako aj na jednotlivé kancelárie predsedníctva, ktoré za chvíľu zvolíme. A taktiež aj na vás, aby som vykonával túto funkciu v spolupráci s vami. Môžeme teda hneď pristúpiť k voľbe podpredsedu. Rád by som teda postupoval nie podľa politických skupín, ale podľa jednotlivých prípadov. To znamená, že najprv by som sa chcel by, by som požiadal, aby prvá skupina, ktorá navrhuje podpredsedu, predstavila tohto podpredsedu, čiže slovo bude mať eh, tá politická skupina, ktorá bude navrhovať prvého podpredsedu. Takže žiada niekto o slovo, kto chce predstaviť prvého, návrh na prvého podpredsedu. Nech sa páči, pán Belder má slovo. Allereerst wil ik u van harte geluk wensen. Ďakujem, pán predseda. Najskôr vám chcem zablahoželať k vášmu menovaniu a teším sa na dobrú spoluprácu. My sa poznáme, my vám dôverujeme a my vieme, že ste veľmi priateľský človek. Taliansko je takisto veľmi priateľská krajina a preto vám z celého srdca chcem zaželať všetko dobré a Božie požehnanie do ďalších rokov práce. Mene našej frakcie, mene našej eh, poľskej skupiny by som chcela za prvého z podpredsedu navrhnúť e, kolegu Perera, ktorého už 10 rokov ja si veľmi vážim. Tento kolega má veľmi veľké medzinárodné skúsenosti. 5 rokov bol predsedom zahraničného výboru v Taliansku, v talianskom parlamente, v Európskej rade. E, mal veľmi e, záslužnú činnosť a viem si predstaviť, že by ste mohli dobre spolupracovať. Ďakujem. ha chiesto la parola l'onorevole Panzeri, a cui la do. Pán takisto slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja som za voľbu tohto prvého podpredsedu, ale ja som chcela ešte uviezť jednu politickú úvahu, pretože toto je návrh osoby, ktorá určite je Ehm, možná na tento post, ale to je osoba, ktorá je euroskeptická a preto si myslím, že tu by mohli byť isté obmedzenia v jeho budúcej činnosti a toto je potrebné takisto zohľadniť, pretože tu ide o európsku zahraničnú politiku v našom výbore. Tu ide o činnosť, ktorá je veľmi inštitucionálne charakterizovaná a ehm, to, to som chcela povedať jednoducho na začiatok, aby sme sa vyhli istým komplikáciám. Myslím si, že je potrebné zaujať stanovisko, mať jasné stanovisko a keď my ako politici pracujeme, tu v tomto zahraničnom výbore musíme byť jednoducho orientovaní proeurópsky. Dobre, ďakujem. Ešte sa pán Tanok hlásilo slovo. Ďakujem, eh, pán eh, predseda. Ja som sa chcel vyjadriť. Ja nepoznám pána Pereru, len krátko som sa s ním stretol, ale myslím si, že je odsudenia hodné to, ak niekto tvrdí, že je, je to, že je euroskeptikom a to používa ako protiargument. A pán Van Orden bol eh, skutočne mnohé roky podpredsedu a je to človek, ktorý s hrdosťou prezentoval svoj euroskeptizmus. A, a myslím si, že táto skutočnosť by nemala hatiť cestu k podpredsedníckému stolu v prípade pána Pereru. Ďakujem, pán Tanok, za vaše vyjadrenie a pán Lunaček. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela e, vyjadriť za frakciu zelených že my môžeme podporiť eh, pána eh, Pereru ako prvého podpredsedu. Ja chcem takisto vyjadriť niekoľkými slovami politický význam tohto úradu, pretože mne a nám, eh, pre nás je teda veľmi dôležité, aby bola Európa reprezentovaná vo svojej rozme, rozmanitosti aj prezidiu zahranično-politického výboru. A tu by som chcela povedať, aby a presadiť teda, aby e, sa Európa rozmanitosti a e, práva imigrant, migrantov a migrantiek a azylantov, aby tieto úlohy, ktoré zohrajú veľkú úlohu a veľk, majú veľký význam v našej práci, aby sme jednoducho e, tieto rešpektovali a myslím si, že toto bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu aj v jeho ďalšej práci. Ďakujem. pani Lunáčok za, váš, eh, za váš prejav. Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie kandidatúry, sú? Pán predseda, eh, máme eh, platný princíp, je to Dehontov princíp, ktorý vlastne usmerňuje rozdeľovanie postov podľa e, zastúpenia jednotlivých politických skupín. Tento princíp, toto dehontovo pravidlo platí a sme povinní ho dodržať. Problém však kvie v tom, že moji kolegovia majú zásadnú politickú výhradu a Ide o výhradu, ktorá Mm, je nasmerovaná nielen voči pánovi Pererovi, ale skôr e, voči strane, ktorý, ktorú zastupuje. Z toho titulu e, chceme e, vyjadriť túto výhradu, chceme vyjadriť určitú obavu, chceme vyjadriť určitú formulovať určité varovanie, že pokiaľ by bol zvolené, tak mal by mať povinnosť e, presadzovať proeurópsku e, líniu a e, moji kolegovia sa rozhodli, že budú sa zdržiať. Ďakujem veľmi pekne, pán Severin. Pán kolega Brok sa hlásil o slovo ako ďalší. Srdečná vďaka, pán predseda. Ja vám takisto chcem poblážať k vašej voľbe a ja som si istý, že pod vašim vedením a s, tým, s tými znalosťami, ktoré e, nám prinášate, máme pred nami veľmi dobré dva a pol roka. Ja Takisto sa chcem poďakovať pánovi Zajus Volskému, vášmu predchodcovi, ktorý s veľkou vecnosťou a profesionalitou viedol tento výbor za minulých dva a pol roka. Äh, A takisto by som chcel poznamenať niečo k prebiehajúcej diskusii. Ja zdieľam e, určité obavy, ktoré predniesli naši kolegovia, čo sa týka uh, toho pre, proeuropeizmu alebo europaskeptizmu. Na jednej strane je tradíciou tohto parlamentu, aby sme sa nejakým spôsobom nezacyklovali v politických prejavoch. Tu boli, prejavoch, tu boli určité problémy v minulých rokoch a pán Provera bude jednoducho nútený zastupovať pozíciu tohto výboru. V tom momente, ako by nezastupoval pozíciu tohto výboru aj v rám, voči iným e, inštitúciám tohto e, Európskej únie, pardon, tak bude mať problémy. Ale myslím si, že je potrebné, aby e, sme si uvedomili, že on bude musieť zastupovať stanovisko tohto výboru. A preto musím povedať, za, eh, chcem povedať, že my budeme nasledovať tie dohodnuté linie a budeme hlasovať za pána Proveru. Áno, hovorí pán predseda. My eh, sme si eh, vypočuli uh, a um, kolegov a ešte si vypočujeme jedného rečníka, pana uh, Van Horana a myslím si, že tým ukončíme diskusiu uh, k tomuto, na túto tému, pán Van Orden. Ďakujem, pán predseda. Ja vám chcem zablahoželať k voľbe e, za predsedu e, tohto e, výboru. Ja by som chcel nadviazať na slova viacerých predrečníkov. Rá rozhodne nie som z tých, ktorý by bol vlajkonosiť za toho kandidáta na prvého podpredsedu. To teda nie, ale musíme si všetci uvedomiť, že sme boli zvolení do svojich postov našou voličskou obcou a naši voliči majú rozmanité názory ohľadom budúcnosti a smerovania Európskej únie a my zastupujeme e, týchto ľudí, ich hlasy. Preto sa mi zdá, že je neprimerané e, ortodoxne nahliadať na e, kandidátov na posty e, predsedov, podpredsedov. Ja si myslím, že musíme postupovať demokratickým spôsobom na základe uznávaných postupov. E, je žiaduca opatrnosť pri vyjadrení. To mi teda napadlo, keď som tak počúval predrečníkov. Áno, ďakujem, pán Van Orden. A teraz sa chcem obrátiť na vás všetkých a opýtať sa, či sú nejaké ďalšie nominácie na tento post. Alebo pokiaľ e, bude e, k dispozícii príslušná percentuálna miera, e, či bude ďalšie, budú ďalšie návrhy? Nie, nie je tomu tak. Takže teraz môžeme pána proveru aklamáciou zvoliť za, a prehlásiť ho za prvého podpredsedu nášho výboru a poprosím ho, aby e, zaujal miesto na, po mojej strane. A teraz prejdeme e, k voľbe druhého podpredsedu. Budeme mať tu ten istý postup. Ja dúfam, že nebudeme musieť o tom tak dlho diskutovať, ale pokiaľ áno, tak samozrejme e, vám umožním túto diskusiu. Dobre, ktorá strana by chcela predstaviť tohto druhého podpredsedu, pán Severín, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja sa ospravedlňujem za to, že Počas svojho vystúpenia som ako si pozobudol zaž- poblahoželať vám k vašmu postu a skutočne týmto vysielame e, signál dobrej spolupráce v prospech fungovania parlamentu a v prospech všetkých našich občanov. Čo sa týka nominácie na druhého podpredsedu, e, AFETu ide o pána Mirča Pašku. On e, je známy tým mm, starším e, e, poslancom. E, on bol podpredsedom tohto výboru v predošlom funkčnom období, bol vtedy štvrtým podpredsedom a teraz trošku postúpil. Je ponúkaný na miesto druhého podpredsedu. Myslím, že je na to spôsobilý on bol ministrom obrany Rumunska pred niekoľkými rokmi. On teda má skúsenosti na medzinárodnej pôde a verím, že je tým že by sa ujal postu druhého podpredsedu. Bolo by to na prospech našho fungovania. Áno, ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz e, sa vás ešte všetkých chcem opýtať, sú nejaké ďalšie nominácie, ktoré by predstavili jednotlivé politické skupiny, alebo či sú tu ešte možnosti v zmysle nášho rokovacieho poriadku, aby sa urobil ďalší návrh. Pokiaľ nie, pristúpime k voľbe. A teraz zase aklamáciou zvolíme ďalšieho, druhého podpredsedu Pán Pašku, poprosíme vám, vás, aby ste zaujali svoje miesto. Teraz prejdeme k voľbe nášho tretieho e, podpredsedu, zástupca politickej, príslušnej politickej e, skupiny má slovo. Ah, Kto sa chce vyjadriť? Pán Brok? Pán predseda je v mene pána kolegu Salafranko a politickej skupiny e PPD. Vám chcem navrhnúť pani Dominik Odis. E, pani Dominik Bodis. By som sa navrhnúť na túto pozíciu. Je to veľmi skúsený kolega Eh, bol v dlhšom dob, pred dlhšou dobou eh, poslancom Európskeho parlamentu eh, na, medzi časom nazbieral takisto množstvo skúseností a poprosím, aby ma kolegovia pri tomto podporili. Se nessuno dei presenti eh, propone l'elezione a scrutinio segreto, pokiaľ nikto nežiada o tajnú voľbu, myslím, nie je ďalší kandidát, priamešom tak som to pochopil, tak mi dovolte, aby som aklamáciou pána Bodisa e, prehlásil za zvoleného a je našim tretím podpredsedom a poprosím ho takisto, aby prešiel k stolu predsedníctva. Dobre, takže teraz prejdeme k štvrtému podpredsedovi budeme postupovať e, rovnako ako predtým a dovolte mi, aby sa ten príslušný kolega, ktorý to má urobiť, predstavil kandidatúru a nomináciu na štvrtého podpredsedu. Pán Majer. Ďakujem, pán predseda, v mene mojej politickej skupiny GUE. Takže v mene mojej politickej skupiny GUE by som vám chcela najskôr striečne poblahoželať k, vaš, k vašej voľbe a chcel by som navrhnúť osobu na o post čtvrtého podpredsedu. Pán Menenžon má dlhoročné skúsenosti bol 20 rokov v parlamente francúzskom, bol takisto členom zahraničného voľského výboru tohto parlamentu a bol jeho tajomníkom, takže ho chcem navrhnúť na túto funkciu. Áno, ďakujem, pán kolega, hovorí pán predseda. Za toto vysvetlenie sú nejakí ďalší kandidáti? Je nejaký ďalší návrh? Má niekto návrh, aby sme hlasovali o tomto podpredsedovi tajne? Nie je tomu tak. Takže teraz prehlasujem akla- e, voľbu e, na poste štvrtého podpredsedu aklamáciou. Pán Melešon. A prosím vás, aby ste prišli sem k predsedníckému stolu. Grazie, prima di eh, procedere alle eh, comunicazioni finali Takže predtým, ako prejdeme k záveru, čo sa týka našej k záverom týkajúcim sa našej ďalšej práce. Dovolte mi, aby som vám povedala ešte následovné. Je to vždy tak, keď e, mám, stojíme pred veľkou výzvou, tak si pripomíname svoje vlastné korenie a musíme si pripomenúť našu minulosť. A vedľa mňa sedí kolega, Vedľa mňa sedí kolega, ktorý má otvorené uši, čo sa týka teritórií alebo miest a preto mi dovolte, aby som vás upozornil na niečo, čo hovoril e, San Ambrogio, e, patrona Milána, tento svetý. Nebol, sa nenarodil v Miláne, ale v Nemecku, v Tríre. Toto je náš patrón mesta. A v takejto situácii, dovolte mi teda, aby som mohol urobiť istú paralelu k mojej osobe, ak dovolíte. Takže tento biskup povedal potom, ako bol oslobodený a ako ho zbavili, zbavili podozrenia príslušným uh, súdom, tak povedal, teraz sa začína moje a učňovské obdobie. Myslím si, že táto paralela je trošku e, nadnesená, ale ja by som to chcel preniesť na moju osobu. Ja v tomto zmysle budem vykonávať túto funkciu predsedu. Ja viem, že mám na, po mojom boku veľmi schopných kolegov, my vieme všetci, aké skúsenosti kolegovia majú, takže myslím si, že sme si vytvorili veľmi dobrý štáb, spolupracovníkov. Ja si myslím, že budeme veľmi dobre spolupracovať mnohých nových kolegov spoznám a určite sa nebudem pokúšať vás nejakým spôsobom poučať. Dovolte mi, aby som vám ešte raz poďakovala za, za vašu pozornosť. Ja sa veľmi teším, že toto zasadnutie prebehlo takto pozitívne. Samozrejme, máme tu istú dialektiku a istú polemiku, ale všetko bolo veľmi priateľské. My sme si vypočuli rôzne názory a budúce riadne zasadnutie nášho výboru sa bude konať v budúcom týždni 21. júla v 2Q2 o 15. v Bruseli. To znamená, že budúci útorok o 15. Hlási sa niekto ešte ďalší o slovo? Áno, ja by som musela všetkým vám poblahoželať za to, že ste boli zvolení, ale za zelený chcela by som zdôrazniť, že je to škoda, že nemáme ani jednu ženu v predsedníctve. A chcela by som uviesť, že ani žiadna skupina nepredložila ženu. To je naozaj polutovania hodné. Ale želám vám všetko dobré a že dobrú spoluprácu. È un'osservazione che eh, condivido e che eh, faccio mia, ma... S tým môžem len súhlasiť, hovorí pán predseda ale možno ešte následovné. Následovná úvaha. My síce nemáme teraz v predsedníctve žiadne ženy, ale máme predsa len veľa koordinátoriek v tomto výbore. Takže je to určitá kompenzácia, alebo aspoň taká malá také malé vybalansovanie toho, že predsedni, na predsedníckom, pri predsedníckom stole nesedia žiadne ženy. Ako som, ešte raz, po, ako som už povedala, ešte raz sa zopakujem 21. o 15. vek Q2 máme v Bruseli prvé stretnutie tohto výboru riadne stretnutie v tomto, tohto výboru. Samozrejme, dostanete to ešte písomne nie je žiadna ďalšia práca, ktorá by pred nami e, stála a teda vám aj sebe želám dobrú ďalšiu spoluprácu.